Protokol zo včerajšieho zasadnutia bol distribuovaný. Pokiaľ nemáte žiadne poznámky, považujeme túto zápisnicu za prijatú. Áno, pani Harms? Pani Harms? Žiadali ste o slovo ale nie, nie ohľadom včerajšej zápisnice. Nehlasím sa k tomu. Bien, eh, hemos recibido del Grupo Popular. Áno, čo sa týka EPP, tu máme následujúce pozmeňovacie návrhy, ktoré sme dostali v súvislosti s vymenovaním do výborov petičný výbor pani Macuni bude, eh, nahradí pani Gardini, dopravný výbor pani Deverak nahradí pani, e, pana Rikeho. Čo sa týka konzervatívcov a reformovaných reformistov mám, sme dostali následovné e, zmeny. Petičný výbor pán Kaminský a pán Kielko, pani Česková z výboru pre životné prostredie, e, výbor pre rozvoj, máme pani Helmara, potom výbor pre ľudské práva, pán McMillan Scott, Ďalej pán Kirkhoff. A podvýbar, podvýbor pre obranu a bezpečnosť pán Legutkov. A teraz pristúpime k návrhu menovaní zložení členov parlamentných výborov. Tam nebol predložený žiadny pozmenujúci návrh. A teda vyhlasujem návrhy, tak ako boli navrhnuté konferenciou predsedov za schválené. Harms, Pani Harms, máte slovo. Ja, Herr prezident, haben gestern... Áno, pán predseda, my sme včera dostali veľmi smutnú eh, správu z Čečenska. Tam eh, nám všetkým veľmi známa žurnalistka Natália Estemirova zavraždená.